predsedníctva eh, a hod, budú hodnotiť dánskeho predsedníctva, takže teraz sa vítam, vítam dotrajšiu predsedníčku a eh, rady, pani Altoni Schmidt a takisto pána predsedu komisie Baroza a, a pôjdeme rovno do rozpravy najskôr v mene rady o bilancii o bilanci dánskeho prezidentstva. Pani Schmidt, pani premiérka, nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, vážení mm, predsedovia politických skupín, vážení poslanci, vážení členovia komisie, je pre mňa veľkou